na uznesenie na záver rozpravy a týmto považujem za rozpravu k tomuto bodu za ukončenú. Hlasovanie sa bude konať zajtra o 12.00. Vážené dámy, vážení páni, ďalším bodom dnešného programu je správa, ktorú predkladá pán Derek Vogen. Ide tu o usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2013, iné oddiely ako oddiel komisia. Ako prvný, prvý rečník vystúpi pán Derek Logan. Nech sa páči, máte slovo. Thank you. Uh, e, ďakujem, pán predsedajúci. Nie je veľmi ľahké stanoviť si vlastný rozpočet a preto by som chcel úvodom poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, predsedníctvu, ako aj generálnemu tajomníkovi parlamentu za ich spoluprácu pri zostavovaní týchto usmernení. Myslím si, že teraz sme už dosiahli široký konsenzus o tom, že v ťažkej ekonomickej dobe musí Európsky parlament zohrávať svoju úlohu a robiť úspory vo vlastnom rozpočte. Myslím si napríklad, že by e, tu málo kto namietal proti návrhu zmraziť náš rozpočet. Myslím si, že je potrebné, aby sa zvýšenie rozpočtu na budúci rok dosiahlo na úrovni pod e, mierou inflácie. Myslím si, že to je vec, e, v ktorej existuje široká dohoda. Okrem toho som rád, že hlavné odporúčania našich usmernení boli akceptované. Podľa mňa je dôležité, aby sme my ako parlament identifikovali analyzovali možnosti úspory v našom vlastnom rozpočte. Musíme sa vyhnúť e, e, zbytočným novým iniciatívam, pokiaľ nie sú absolútne potrebné. Myslím si, že potrebujeme zmraziť aj e, položku pre cestovné a musíme E, to robiť tak, ako sme požadovali aj v tohtoročnom rozpočtovom procese. Je potrebné, aby sa zmrazili aj denné diety, ako aj príplatky na vedenie kancelárie pre poslancov až do e, konca tohto volebného obdobia. Okrem toho je potrebné preskúmať všetky rozpočtové riadky, predovšetkým tie, ktoré sú nedostatočne čerpané. Je potrebné, aby sme takýmto spôsobom dosiahli úspory v našom rozpočte a treba sa postarať o to, aby sme sa vyhli novým nepredvídaným stavebným projektom počas zvyšku volebného obdobia. Mnohé boli totiž navrhnuté a teraz si musíme urobiť ich inventúru a potrebujeme, aby sa to robilo transparentným spôsobom. Tento parlament musí byť plne informovaný o nových stavebných projektoch a preto som vďačný e, e, pravidelnej aktualizácii údajov o tejto téme. Okrem toho musíme usilovať o lepšiu spoluprácu s ostatnými inštitúciami EÚ, napríklad spoluprácu prácu, pokiaľ ide o budovy, tlmočenie, preklady, bezpečnosť a ľudské zdroje. Napríklad už teraz existuje spoločná dohoda medzi výborom regionom, regionov a hospodárskym a sociálnym výborom, ktoré spoločne rokujú o mnohých z týchto otázkach. Myslím si, že je potrebné, aby sme si z toho zobrali ponaučenie a aby sme aj my sa zapojili do takejto spolupráce znova s cieľom cieľom dosiahnuť úspory. Myslím si, že existuje veľký priestor na úspory napríklad aj v oblasti prekladov. Čiže je tu celý rad e, možností na dosiahnutie úspor. E, skutočne nie je vždy ľahké tieto úspory identifikovať a preto navrhujem, aby generálny tajomník predložil e, návrh na nezávislé hodnotenie rozpočtu parlamentu. Takto by mohli byť identifikované nové nové myšlienky a miesta, kde je možné získať úspory. Navrhujem, aby bola vytvorená pracovná skupina medzi predsedníctvom a výborom pre rozpočet, kde by sa využili odborné spôsobilosti oboch týchto orgánov na odhaľovanie možných e, úspor, úspor v parlamentnom rozpočte. Takisto by sme mali skúmať aj porovnateľné štúdie, ktoré vykonávali iné parlamenty v Európe a možno aj americký kongres. Okrem toho by pracovná skupina mohla posúdiť aj cestovné náklady. E, my sme v rámci tohto ročného e, rozpočtového procesu dostali prísľub, že bude vypracovaná správa o cestovných nákladoch. A napokon, e, pokiaľ viem, tá myšlienka zmrazenia parlamentného rozpočtu nie je pre všetkých celkom priateľná, alebo ju považujú za ťažko realizovateľnú udržateľnú. A skutočne niektoré z pozmenujúcich návrhov, o ktorých budeme zajtra hlasovať, odrážajú tento postoj. Ale dúfam, že väčšina kolegov bude súhlasiť s tým, že tie smernice, ktoré, usmernenia, ktoré sme vypracovali, sú dobrým kompromisom, ktorý nám umožní dosiahnuť úspory v rozpočte parlamentu a zároveň zabezpečiť, aby bol tento parlament vedený efektívnym spôsobom. Ďakujem. Bo. A do... Ďakujem za úvodné slovo a dovolte, aby som teraz dal slovo ďalej na 3 minúty pani Holmajerovej. Vážený pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne, v úvode by som sa chcela poďakovať pánovi spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu a ochotu intenzívne riešiť jednotlivé problematické miesta a snažiť sa nájsť riešenie už minulý rok sme predložili úsporný rozpočet, v rámci ktorého bol pôvodný rozpočet navýšený iba o 0,8 Dodatočné náklady, ktoré boli spôsobené rozšírením o Chorvátsko, ešte stále sme pod úrovňou uh, inflácie. Aj tento rok predkladáme ďalšie usmernenia v tom smysle, že by sme chceli mať úsporný rozpočet a tým chceme celkom dať jasne najavo, že si uvedomujeme skutočnosť, že sa nachádzame v prostredí, v rámci ktorého sa finančné skoky smerom dopred nedajú podnikať, ale jednoducho musíme sa schopiť a preskúmavať rozpočet v tom smysle, že dosiahneme ešte úspešne, ús, úspornejší rozpočet. Takisto vítam aj rozpracovanie, respektíve spustenie pracovnej skupiny, ktorá má slúžiť práve v tomto zmysle aby sme spolu s predsedníctvom a generálnym sekretariátom a správou parlamentu spolupracovali a prizývali externých expertov v tých prípadoch, kde to považujeme za dôležité a zmysluplné. Takisto považujem za dôležité, že posuníme medziinstitucionálnu spoluprácu a že sa intenzívne zamýšľame nad tým, respektíve, že vytvárame z organizačného hľadiska e, lepšiu, vylepšenú štruktúru parlamentu a využívame potenciál personálu. A týmto spôsobom, napríklad minulý rok, sa nám podarilo v oblasti prekladu a tlmočenia úsporiť 120 miliónov eur, a to iba za jeden rok. V tomto zmysle by sme sa mali uberať aj ďalej v tomto roku. Ako uviedol aj kolega Derek Wogan, Zamrazíme aj cestovné náklady a denné diety a pokiaľ ide politiku budov, ja som spravodajkňa práve pre oblasť budov. Ja považujem za veľmi dôležité, aby sme to, na čom sme sa uzniesli, aby sa to skutočne preskúmalo v tom zmysle, či politika budov, respektíve tie zámery stavať budovy sú skutočne profesionálne zacielené na to, aby sme ušetrili finančné prostriedky, aby sme skutočne z dlhého hľadiska ušetrili peniaze, finančné prostriedky, ktoré nám každý rok vznikajú, aby sme využili možné synergie. Zároveň čakáme aj zo strany ostatných inštitúcií, že sa pripoja k našim snahám a podporia nás v tomto zmysle. Ja považujem za absolútne dôležité, aby sme sa uberali tým smerom, kde budeme precízne pracovať ako parlament, ale zároveň to prepojíme aj s dobrou organizačnou štruktúrou. Týmto ďakujem aj generálnemu sekretariátu a predsednícu za veľmi dobrú spoluprácu a želám si, aby sa nám podarilo nájsť e, rozumný, solídny rozpočet, ktorý predložíme a za tento rok. Ďakujem veľmi pekne, pani Holmajerová. A teraz dostane na dve minúty slovo pani Hercog. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne. Dovolte mi, aby som gratulovala najprv pánovi spravodajcovi, pánovi Derekovi Voganovi, ktorý predložil túto správu. Je dôležité, aby rozpočet na rok 2012 priniesol zo sebou dobré výsledky práve v zmysle úspor, ako Musíme hospodáriť ako taká dobrá žena v domácnosti a to aj na úrovni našich európskych inštitúcií. Je veľmi dôležité, aby sme v týchto ťažkých hospodárskych časoch začali práve sami od seba u nás v parlamente, pokiaľ ide o úsporné opatrenia. Dôležité, aby sme začali my sami, to znamená poslanci. A preto veľmi dôležité, aby sa zmrazili napríklad diety, aj výdavky na misie a ďalšie nepriame náklady, ako napríklad náklady na preklad, boli redukované. Zároveň treba však uviesť aj to, že nemôžeme fungovať ako nejaká kosačka. Musíme sa e, sústrediť predovšetkým na účinnosť. Je dôležité, že nemôžeme iba šetriť, ale musíme na druhej strane aj investovať. A to zo sebou prináša potom určitú úsporu z dlhodobého hľadiska. Potrebujeme technické inovácie. To je takisto veľmi dôležité. To je jedna z možností, ako ušetriť, ak budeme v tomto zmysle inovačne postupovať. Pokiaľ ide o prístup Chorvátska, v tomto zmysle musíme celkom presne si uvedomiť, že tu jednoducho usporiť nemôžeme pretože poslanci z Chorvátska, respektíve spoluprac- ich spolupracovníci majú rovnaké práva, ako požívame v súčasnosti aj my. Preto musíme postupovať diferencovane. Chcela by som zdôrazniť, že náklady, ktoré sa týkajú zamestnancov, ak sa nám podarí tieto náklady redukovať, tak musíme jednoducho rokovať aj s odbormi, so sociálnymi partnermi. Ja samotná vítam to, že bude zriadený výbor ktorý bude rokovať s parlamentom, generálnym sekretariátom a výborom pre rozpočet. A táto pracovná skupina sa bude sústrediť predovšetkým na oblasť úsporných opatrení. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na tejto práci. Ďakujem pekne za to, že ste dodržali čas. A teraz dám slovo pánovi Gerbrandovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. A ja by som chcel srdečne poďakovať e, e, spravodajcovi e, Vojenovi a to nielen za dobre odvedenú prácu, ale aj za vynikajúcu spoluprácu s tenovými spravodajcami. Dvaja predrečníci za SAD a EPD už hovorili, že je problematické šetriť a ja to vidím na tom, ako tento parlament e, veľmi ochotne kritizuje sám seba e, a to je určite logické, pretože, Európska, pretože Európa trpí ekonomickou krízou, všetky členské štáty sa snažia šetriť, ale my máme e, jedinú dobrú odpoveď na riešenie tejto problematiky a to je zvyšovanie transparentnosti, pretože náš rozpočet a jeho zostávanie nie je dosť transparentný a v tomto, na tomto poli ešte treba vykonať mnoho práce. Potom je to ešte jeden element, E, v správe pána Vojna, kde e, volá po e, preskúmaní nášho vlastného rozpočtu, aby sme identifikovali, kde existujú možné rezervy úspor v našej, v našej vlastnej inštitúcii. Minulý rok na tomto pléne odznela táto žiadosť dvakrát. Tak v správe Dešerša, ako aj v správe, o ktorej hovoríme dnes. Ale to bolo minulý rok. Na nešťastie do dnešného dňa grémium k tomu e, nezaujalo žiadne pozitívne stanovisko. A ja by som chcel pripomenúť, že v decembri Gieferhofstadt, a to, tam, to bolo ešte predsedom pán Buzek, e, tak pán Gieferhofstadt zastal list, kde sme v podstate na pléne e, za rozpočtový výbor požadovali takúto internú kontrolu zvonka. No a súčasný predseda, pán Šulc, tak ten v podstate povedal, že sa tým bude zaoberať a aby som chcel eh, ho primeť k tomu, aby skutočne dostal tomuto svojmu slovu, aby generálny sekretariat poveril eh, povedzme zostavením nejakého zoznamu eh, externých organizácií, z ktorých my vyberieme tú, ktorá bude potom vykonávať prieskum nášho rozpočtu. Ono nemusíme všetko, všetky takéto rozhodnutia prenechávať na grémium. Každopádne, pán predsedajúci, záverom musím povedať, že aby sme vybrdli z tej situácie, kde len zmrazujeme a zmrazujeme, budeme musieť e, jednoducho zaujať tento razantný postoj. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Teraz e, dostane slovo pán Richard Ashford na 2,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, vlády v e, krajinách po celej Európe sa snažia šetriť, aby za peniaze, ktoré majú k dispozícii, dostali čo najviac a aby eh, si udržali dostatočnú kontrolu nad svojimi rozpočtami. A my v tejto snemovni by sme sa mali snažiť to robiť tiež. Mali by sme skúmať rozpočty a kroky pri rozpočtovaní a eh, zavádzať veľmi prísne opatrenia na eh, sledovanie nákladov. Ja by som chcel generálnemu sekretariatu a generálnemu tajomníkovi, ako aj grémiu, zložiť poklonu za veľmi realistické čísla, ktoré nám dnes predstavili. Lenže my ako poslanci máme tiež právo požadovať, aby aj ostatné európske inštitúcie išli touto cestou a uplatnili tento náš príklad v praxi. My sa budeme snažiť reálne usporiť a oni by sa tiež mali snažiť získať maximálnu hodnotu za peniaze. Ja by som eh, chcel podporiť eh, snahu spravodajcu o zmrazovanie rozpočtov e, v prípade inštitúcií, ktoré e, nemajú transparentný rozpočtovací proces a ja by som išiel dokonca ešte aj ďalej. Ale sú tri veci, ktoré by som chcel spomenúť. V prvom rade e, sa e, moja pripomienka týka politiky ohľadom budov. Iste viete všetci, že investície do budov, e, do mm, nájmov a správy budov je potrebné prehodnotiť tak, aby sa dosiahla vyššia miera efektívnosti vynakladaných prostriedkov. Po druhé, náklady na administratívu a, e, a mzdy. My by sme sa mali snažiť o progresívne znižovanie nákladov a využívaním e, množstevných úspor. Tu e, v podstate môžeme preskúmať rôzne zamestnanecké politiky, dôchodkové politiky a zisťovať, či pre európskeho placu daní sú tieto zmluvy a politiky najvýhodnejšie. No a po tretie, nesmieme opomenúť ani ten súčasný systém dvoch sídel tohto parlamentu. Um, tým, že schválime uh, správu rozpočtového výboru, uh, v podstate hovoríme, že je skutočne nepriateľné, aby táto snemovňa sa snažila presadzovať úspory e, u iných európskych inštitúcií a u vlád e, členských štátov, zatiaľ čo my sami takýmto spôsobom plýtvame. A teraz hovorím o tom neustálom presúvaní sa medzi tými našimi dvomi sídlami. Jednoducho dôveryhodnosť našej inštitúcie vyžaduje, aby sme viedli túto diskusiu teraz, aby sme ju viedli veľmi dôkladne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz odovzdávam slovo na jednu minútu pánovi Portašovi. Ďakujem. Pán predseda, e, všeobecné usmernenia o budúcom rozpočte pre toto zhromaždenie odrážajú sily, e, ktoré vedú správnym smerom, podľa môjho názoru e, Nemožno však e, vylúčiť e, hlasovanie o návrhu, e, ktorý sa týka potreby dosiahnuť dohodu s radou a komisiou, aby sa zmrazili Eh, rôzne eh, rozpočtové položky na úrovni roku 2012. Eh, ja si myslím, že nie je dôvod, aby tento návrh bol vylúčený z rozpravy a je potrebné sa pozrieť na štatút poslancov, ale zároveň je možné takéto opatrenie prijať. A myslím si, že ak to neurobíme, nemôžeme byť úspešní. My nemôžeme zabraniť poslancom zo žiadnej skupiny vyjadriť sa k tomu, čo si myslia o svojom vlastnom príjme. A myslím si, že je to niečo, čomu treba venovať pozornosť aj mimo tohto parlamentu. E, tento návrh e, sa veľmi sleduje a my nepotrebujeme v Európe e, nepriateľov. Pani Andrásen, vážený pán predsedajúci, uprostred krízy, kde EÚ vnúcuje škrty rozpočtu členským štátom, je e, správne, aby sme my neprekročili zvýšenie inflácie, ale nevieme sa dohodnúť ani, aké je percento inflácie. Ale bez ohľadu na to, či to je 1,9 alebo 3 je pravda, že byrokracia EÚ je už teraz nadmerná a musí byť eh, zoštihlená eh, pokiaľ ide o hodnotu, ktorá sa vynakladá na jednotlivých poslancov, tá výška peňazí nezodpovedá e, úžitku, ktorý prináša. Napríklad pokiaľ ide o reprezentačné náklady a podobne. E, Počiatočné náklady na tento eh, parlament eh, sú veľmi vysoké a je, sú extravagantné a preto by financovanie európskych politických strán aj eh, rôznych zoskupení bolo treba dostať pod kontrolu, pretože rastie neumerným tempom. My nepotrebujeme takéto politické strany. My sme volení našimi voličmi z národných kandidátok. Pán predsedajúci, eh, Premiér eh, David Cameron eh, vyzýva k zmrazeniu, ale je potrebné aj výrazne znížiť rozpočet tohto parlamentu, ako aj celej EÚ. A to na budúci rok. Musíme tak urobiť aspoň o 10 Ďakujem. A teraz minúta a pol. Ďakujem pekne, hovorí pani Wertmann. V týchto ťažkých časoch je úsporný zámer pána Vogena správny. Musíme zmraziť aj administratívne prostriedky v časoch, kedy si všetci úťahujú opasky v celej Európskej únii a zároveň treba povedať, že sú tu ešte ďalšie možnosti, ako ušetriť, keď sa zlepší interinstitucionálna spolupráca práve v oblasti, ako je budov, politika budov a personálu v rámci týchto snách sú však aj oblasti, kde musíme byť obozretní. Napríklad pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, potrebujeme efektívnu politiku životného prostredia vo všetkých orgánoch Európskej únie. Práve inštitúcie by mali byť určitým vzorom pre Európu a zároveň aj pokiaľ ide o oblasť preklad a tlmočenie. Minulý rok sa tu dosiahli určité snahy úspor, avšak to nemôže sa rozširovať nejako bez bez riadenia, pretože v Európe žije vyše 500 miliónov občanov, ktorí musia mať príležitosť počuť našu prácu v ich vlastnom materskom jazyku. Transparentnosť v týchto demokratických procesoch nemôže byť potieraná nejakým znižovaným rozpočtom pre tlmočníkov. Ja v týchto ťažkých otázkach by som chcela povedať, že podporujem snahy E, vedenia parlamentu. Ďakujem pekne, to, že ste dodržali časový priestor a teraz dostane slovo pán Gariga Poleda. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Rozpočet je cyklus, ktorý prebieha v čase a opakuje sa v čase a e, každý predkladateľ rozpočtu, tak parlamentu, ako aj ostatných inštitúcií sa snaží nájsť rovnováhu medzi záujmami v našom prípade konkrétne poslancov a e, citlivými miestami tak voličov a na druhej strane e, aj ostatných, ktorí vstupujú do financovania. No a v prípade rozpočtu Európskeho parlamentu ja by som chcel e, povedať, že rozpočet e, funguje dobre a mnoho z kapitol e, vykazuje veľmi vysokú mieru e, účinnosti, ale e, Momentálne sa objavujú externé problémy a e, tie riešia každé tie riešia aj všetky členské štáty. No a e, pri nutnosti technickej podpory z niekoľkých stoviek poslancov je jednoducho tá, tá výzva, tá kom, tie komplikácie spojené s touto prácou e, skutočne veľmi náročná. Takže v tomto prípade e, my si myslíme, že rozpočet je udržateľný e, v strednodobom horizonte aj napriek kríze. My sme e, sa zúčastnili na zasadnutí e, rozpočtového výboru, kde sa zúčastnil aj predseda parlamentu, aj e, generálny tajomník. A ja si myslím, že snáď nikde neestuje taká zhoda, názorová zhoda e, o základných princípoch. Ehm, ehm, a o tomto píše aj spravodajca von a e, v podstate bolo veľmi dobre pozorovať e, spoločnú snahu uplatňovať opatrenia na sprísnenie tohto rozpočtu. E, nemali by sme zabúdať na to, že hlavnou úlohou tejto snemovne je tvoriť legislatívu a v konečnom dôsledku tie zákony, ktoré budeme produkovať, tie majú určitú kvalitu a takto to určite budú vnímať aj občania Európskej únie a e, toto od e, určitých, e, od určitých vecí závisí a tieto veci nesmieme ignorovať. Takže ja dúfam, že rozpočtová komisia bude fungovať tak dobre ako doteraz aj pre rok 2013. No a časť, časť poslancov v tejto snemovni požaduje zvýšenie rozpočtu o 3%. A tu um, sa pristavím len pri jednej veci a ja si myslím, že treba hovoriť o

Thank you very much for... Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok a teraz uh, by som chcel odovzdať slovo pánovi Haglundovi. Eh, ďakujem, uh, pán predsedajúci. Uh, Ehm, chcel by som sa poďakovať eh, nášmu vynikajúcemu spravdajcovi za veľmi dobrú prácu a tiež si myslím, že sa nám podarí v tejto snemovni dosiahnuť dohodu v tejto ťažkej ekonomickej ehm, dobe. Kolega pán Gebrandy ehm, Um, opísal stanovisko našej skupiny a to, že podporujeme preskomanie všetkých nákladov, aby sme dosiahli úspory namiesto navýšenia nášho rozpočtu. Čiže je potrebné v tom pokračovať a súčasťou tohto úsilie by mal byť externý audit, o ktorý práve požiadal pán Maňka. To by určite nebolo na škodu. Zároveň generálny tajomník, o ktorom tu predtým hovorila kolegyňa, hovoril kolega Ashford, hovoril hovoril o potrebe e, dosiahnuť dobré úspory a myslím si, že tie úspory sa dosiahnu len keď oni požiadame, ale myslím si, že sme e, v tom začali už konať, čo je dobre. Okrem toho sa hovorilo aj o pozmeňujúcom návrhu jediného e, kresla. Pre ní mnohých je to symbolické, symbolická záležitosť, ale pre ďalších je to ekonomická záležitosť. Kolegovia by sa k tomu tomu mali znova e, vyjadriť. Vážení kolegovia, sme teda na správnej ceste, pokračujme v nej a ak sa tak stane, budeme oveľa lepšie vyzerať v očiach verejnosti v budúcnosti. Ďakujem, pán Haglund. A teraz na minútu pán Pice van Dalen. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Sú e, tu členské štáty, ktoré tvrdia, že treba znižovať e, výdavky a majú pravdu, pretože um, potreba e, vynakladania ďalších peňazí je, e, je nezmerná, je nekonečná. E, takže sú tu, je tu volanie po znižovaní administratívnych výdavkov a ja s tým úplne súhlasím. Bravo. Určite je to vec, je to, je to vec ktorú môžeme robiť. Ale mám troška obavy o to, aby sme nezašli príliš ďaleko Eh, pretože napríklad audit by mal byť realizovaný externe, ale eh, zároveň treba nastaviť eh, systém napríklad preplácania nákladov všetkých členov parlamentu. Tie náklady, ktoré nesúvisia s prácou, by nemali byť uhrádzane. Čiže v prvom rade zodpovednosť, v druhom rade transparentnosť. No a teraz k rozpočtu 2013 na moju iniciatívu Eh, už v roku 2012 bola eh, do rozpočtu zaradená len rezerva a ja som eh, v tomto zmysle aj napísal generálnom tajomníkovi. Nyní predávam slovo Ďakujem a teraz odovzdávam slovo pánovi Morganti. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Hovoríme o znižovaní výdavkov Európskej únie, ale E, nehovorí sa o, skutočnom plýtvaní, e, pretože dve parlamentné kresla stoja ročne minimálne dve 2 milióny a za celý, celé volebné obdobie je to enormná suma. E, európsky občania si neuvedomujú, aké to je skutočne zlé a keby to vedeli, tak by nás určite brali na zodpovednosť a nesúhlasili by s tým, aby sa takéto peniaze mieniali a myslím si, že toto je otázka, ktorú, keby sme riešili, môžeme vyslať silný politický signál. Dánske predsedníctvo povedalo, že je proti dvojakému kreslu, dvojitému kreslu a, e, takisto e, sa e, pán premiér Monty vyhol odpovede na túto otázku. Teraz minúta a pol, pán Hartong. Vážený pán predsedajúci, v Holandsku sa hovorí, že radšej než slova činy. Takže my teraz v podstate <laughs> robíme presný opak tohto, čo e, u nás vydávame za takú ľudovú múdrosť. Samé slova, žiadne e, činy. No a mm, ja sa domnievam, že je e, potrebné zabezpečiť to, aby E, rozpočet síce nenarastal, ale pozrite sa, pristúpilo Chorvátsko a to znamená ďalšie náklady. Čiže e, sú potrebné organizačné a štruktúrne reformy, ale napríklad vo výbore regiónov, tam e, výbor bol požiadaný, aby niečo také spravil, ale doteraz sa to nestalo. A to sa ukázalo aj pri ostatnej rozpočtovej kontrole. Treba vytvoriť osobitnú skupinu na to, aby sme usporili, ale E, napríklad e, Európsky súdny dvor sa rozširuje a to, e, to občania nevidia. Takže všetky tieto reči o úsporách znejú dobre, lenže čo tie úspory prinesú? Buduje sa napríklad dom európskej histórie, ktorý bude stať 57 miliónov eur, ale čo to prinesie občanovi? Takže, pán predseda, môžeme sa nad tým zasmiať. Občan E, si pýta činy a nie prázdne slova. Takže je skutočne najvyšší, najvyšší čas, aby Európska únia e, nepočúvala socialistické rečičky, ale e, započúvala sa do hlasu krízy, ktorá nás platí. Takže len potom si občania prestanú hovoriť, že sa tí v tej Európskej únii zbláznili. Two minutes, Mr. Fernandez. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na dve minúty pán Fernández. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať spravodajcovi a tiež tieňovým spravodajcom za vynikajúco odvedenú prácu. Ehm, je určite veľmi správne pozrieť sa na nejaké tie čísla. Ehm, rozpočet ehm, predstavuje 129 miliard eur v rozpočtových záväzkoch, čo predstavuje asi 7 HDP Európskej únie a e, pripomeňme si, že národné rozpo- rozpočty 27 členských štátov e, sú asi 44 krát väčšie než rozpočet Európskej únie. E, Národné rozpočty medzi rokmi 2000 a 2010 sa zvýšili o 62% oproti 37% pri európskom rozpočte a v tomto období pristúpilo 12 nových členských štátov. Európsky rozpočet tiež nikdy eh, nemal deficit, je to rozpočet investičný a keď sa pozrieme eh, na všetky tie administratívne výdaje a pozrieme sa na to, ako fungujú európske inštitúcie, tak eh, tie výdaje na fungovanie a na administratívu dosahujú len asi 6 A ak sa pozrieme na e, ďalšie čísla, tak e, Európsky parlament je predstavuje len 1 Euró- e, rozpočtu Európskej únie, takže si myslím, že tie je ťažko možné, aby sme tu naďalej uplatňovali princíp neustálych úspor a my by sme mali síce podporiť dobrú správu finančných prostriedkov, um, ale to tak eh, pri vykonávaní rozpočtu, ako aj stanovení rozpočtu, tak ako sme to urobili eh, v prípade administratívneho rozpočtu Európskej inštitúcie a parlamentu na tento rok, teda na prebiehajúci rok, je potrebné eh, rigorózne šetriť, ale zároveň by sme mali zabezpečiť, aby existovala, aby bol, bol k dispozícii určitý prach, minimálny prach prostriedkov na to, aby Európska únia dobre fungovala. V prípade Európskeho parlamentu potrebujeme peniaze na to, aby sme e, mohli tvoriť dobrú legislatívu. Ja dúfam, že sme na dobrej ceste. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Gardia Zabal Rubial. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, ja by som chcela otvoriť e, svoje vystúpenie poďakovaním pánu e, Voganovi za jeho správu. Ehm, my vidíme, že um, generálne riaditeľstva parlamentu sa držia tej rozpočtovej línie a ja by som chcel pripomenúť, že ehm, rozpočet Európskeho parlamentu presahuje len o veľmi málo 1% celého rozpočtu Európskej únie, takže hoci hovoríme o rozpočte veľmi zníženom, napriek tomu ne, e, nám to nebráni e, príjmať opatrenia na ďalšie znižovanie nákladov tejto snemovne. Teraz sa otvára rozpočtová debata pre rok 2013 a tento návrh správy by mal e, vypracovať určité usmernenia a e, zásady tejto rozpočtovej práce na nasledujúce mesiace. No a e, v roku 2013 môžeme povedať jedno, že ten rozpočet bude poznamenaný, poznamenaný väčšou rozpočtovou zodpovednosťou a možno aj znižovaním výdavkov. A všetky európske inštitúcie by sa mali preto snažiť vykonávať rovnaké kroky na zmrazovanie svojich rozpočtov. Konkrétne Európsky parlament napríklad navrhuje, aby sa podnikli všetky možné opatrenia na znižovanie zvyšovanie e, cestovných výdavkov. A v prípade výdavkov e, poslancov navrhujem, aby sa určité typy výdavkov zmrazili až do ďalšieho volebného obdobia. A my skrátka e, chceme dosiahnuť tak v strednom, ako aj v dlhodobom horizonte e, určitú e, stabilitu toho rozpočtu, takže navrhujeme tri línie. V prvom rade chceme, aby náš rozpočet bol externe zauditovaný. Po druhé, chceme vytvoriť osobitnú pracovnú skupinu v rámci Európskeho parlamentu, ktorá by mohla preskúmať možné opatrenia a po tretie, požiadali sme generálny sekretariát, aby vykonal komplexnú analýzu, ktorá by mala identifikovať prípadné duplicity v E, infraštruktúry ktorú financujeme z nášho, rozpočtu, e, z nášho rozpočtu. A e, zároveň chceme, aby budúce reformy, ktoré rozbehneme, viedli k tomu, aby táto snemovňa, tento parlament narábal so svojimi prostriedkami efektívnejšie. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje predsedajúci. Teraz na 1,5 minúty dostane slovo pani Jensen. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som tiež chcela povedať, že je smutné, že pre nás nie je možné na tomto mieste zaviesť eh, najevidentnejšiu úsporu, eh, ktorá by v podstate znamenala eh, veľké zníženie rozpočtu a touto úsporou je ukončenie toho neustáleho cestovania medzi dvomi budovami. Mohli by sme sa zbaviť jednej z tých budov a toto je rozhodnutie, ktoré nemôžeme vykonať úplne len my, musíme to prenechať na hlavy štátov, ale Ehm, ja by som chcela poďakovať pani, pánovi Volganovi za veľmi dobrú správu, v ktorej, eh, v ktorej mapuje možné rezervy a úspory, ale eh, nejde len o úspory, ktoré by napríklad ohrozili multilingualizmus parlamentu. Eh, sú riešenia, ktoré, ktorými môžeme dosiahnuť úsporu a pritom možno až skvalitniť preklady a e, celú, celú službu, ktorá umožňuje hovoriť v tomto parlamente všetkým jazykmi Európskej únie. E, takže to je jedna vec. Druhá vec je, pán Vogan hovorí o e, snahe zmraziť rozpočet, ale mali by sme si tiež uvedomiť to, že všetky európske inštitúcie by sa mali uberať k vyššej efektívnosti vynakladaných prostriedkov. A teraz k tomu súdna rada, teda, pardon, Európsky súdny dvor, rada, výbor regionov, a EHSV by sa mali zapojiť do týchto snách, ale rozšírenie Európskej únie o Chorvátsko bude znamenať vyššie náklady. Či e, budú tieto náklady e, pokryté touto zvýšenou efektívnosťou, to je otázka. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo e, pán Ashley Fox na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. aby som chcel poďakovať Derekovi, Derekovi Vojenovi za jeho správu. Tá správa volá po zmrazení rozpočtu v roku 2013 a pravdepodobne je to prvý člen lejbristickej strany, e, ktorý takéto niečo navrhuje, pretože každá, e, každá strana e, v Británii sa snaží upratať ten, ten neporiadok vo financiách Británie, ale toto, toto je prvýkrát, čo Lejbrista navrhuje niečo takéto na pôde EP. Ja by som bol rád, keby sme Eh, na nasledu, v nasledujúcom 7-ročnom období znižovali administratívne náklady každý jeden rok. Mali by sme napríklad zrušiť eh, zbytočný eh, európsky hospodársky a sociálny výbor a zrušiť aj neužitočný výbor regiónov a týmto by sme ušetrili množstvo peňazí. Tiež by sme sa mohli rozhodnúť pre jedno sídlo tohto parlamentu a ušetriť množstvo peňazí za cestovanie a e, celé to stiahovanie. Takže, pán predsedajúci, ja by som chcel apelovať e, na ostatných poslancov, aby podporili nielen túto správu, ale aj tieto kroky v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, na dve minúty dostane slovo pani Matera. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne a kolegovia, zlá medzinárodná finančná ekonomická situácia, neexistencia nejakého silného líderstva v Európe. Toto všetko e, sú e, slabiny, e, ktoré sa objavujú alebo teda, ktoré sú viditeľné aj v členských štátoch. Členské, členské štáty v tejto krízovej situácii tlačia na svojich občanov rôznymi úsporami a všetko toto má veľmi negatívny sociálny dopad. Takže my na tieto veci nesmieme zabúdať a pokyny pre tvorbu rozpočtu v roku 2013 by skutočne mali vychádzať z toho, že treba e, uplatniť určitú mieru disciplíny a e, zvyšovať efektívnosť. Pán e, Levandovský už povedal, že nárast administratívnych nákladov komisie v roku 2013 by mal byť obmedzený na 1,9 a parlament by mal uplatniť tú istú líniu, teda, teda snažiť sa zmraziť svoje vlastné administratívne náklady a e, napríklad e, tie politiky v oblasti realit, v oblasti budov, tie tiež si zaslúžia prehodnotenie a nemali by sme sa snažiť o nejaký prázdny populizmus. Takže teraz e, v podstate strácame dôveru občanov, na to nemusíme nejako reagovať, ale mali by sme si uvedomiť, e, že áno, v Únii predstavujeme skutočne maximálne 2 e, všetkých európskych výdavkov na verejný sektor. Ale treba tiež preukázať, že výdavky, tak vnútroštátne ako aj naše, že budú znamenať nejakú pridanú hodnotu a že tá pridaná hodnota bude e, cestou k prekonaniu e, tej súčasnej krízy. Naše politiky by sa mali e, zamerať na rast a to môže byť cesta k zvýšeniu dôveryhodnosti tohto rozpočtu. Ešte raz ďakujem pánovi Vogenovi. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz na 3 minúty dostane slovo pán Ferm. Ďakujem, pán prezidajúci. Ja osobitne by som sa chcel poďakovať Derikovi Vonovi, spravodajcovi, ktorý e, odviedol veľmi vážnu a e, tvorivú prácu. E, takisto by som chcel poznamenať, že zapojil do toho aj ostatné politické skupiny, ktoré vyjadrili svoju podporu čo takisto stojí za zmienku. Toto je nový prístup, pretože e, rozpočet parlamentu sa z roka na rok zvyšuje, ale teraz bola dosiahnutá všeobecná dohoda, že by sa mal zmraziť tento rozpočet, ba čo viac, mali by sa získať úspory v mnohých oblastiach. E, to je e, v súlade so všeobecným zámerom, aby sa zvýšila naša efektívnosť a aby sme prehodnotili náklady na poslancov tie pozmeňujúce návrhy e, sú v tomto smere. Keď sa pozeráme na číselné údaje, tak zistujeme, že Eh, administratívne náklady sa zvyšovali o 20%, teraz sa to znížilo o 19%, čo znamená úsporu okolo 17 miliónov eur. Táto diskusia sa týka aj skutočnosti, že eh, pocitujeme tlaky zo zvyšku sveta. Nestačí však robiť škrty, je potrebné zvyšovať aj efektívnosť, modernizovať a zvyšovať eh, ekonomickú eh, úsporu. Eh, to súvisí aj so zvyšovaním kvality našej činnosti a zlepšovaním rozpočtovej práce. Som veľmi e, rád, že sme dosiahli dohodu o vytvorení pracovnej skupiny v rámci parlamentu, ktorá by mohla využívať aj externých e, odborníkov v tých oblastiach, kde by sme sa mohli od nich poučiť, ako sú budovy, energetika, údržba, cestovné, obstarávanie a podobne. Tu sa môžeme veľmi veľa poučiť Učiť e, od verejnej správy. Okrem toho môžeme lepšie organizovať aj legislatívnu činnosť, tlmočenie, preklady a tak ďalej. Toto sú oblasti, kde sa môžeme poučiť od ostatných parlamentov. Tento parlament má samozrejme aj náklady, ktoré nemožno porovnať s inými parlamentmi, ako je tlmočenie, cestovné a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku máme nadnárodný, viacnárodný parlament a to treba zohľadniť. Okrem toho ja som e, švedský sociálny demokrat a ak chceme byť rešpektovaní e, za e, naše úsilie a ak chceme zaslúžiť dôveru našich občanov a daňových poplatníkov, nemôžeme naďalej cestovať medzi Bruselom a Štrasburgom. Preto je potrebné tento bod zaradiť opätovne na program. Teraz dve minúty, pán Rybek. Vážený pán predseda Vlasák. Ja som rád, že dnes túto diskusiu v Štrasburgu máme pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh číslo 1 budovy. Tam by som chcel uviezť, že Štrasburg je síce miesto mieru, stávali sa tu mosty naprieč Európou a napríklad jeden z našich predsedov, pán Schumann, bol jedným zo spoluzakladateľov Európskej únie a myslím, že to je základ aj pre budúcnosť. Máme tu vysielač kanál Arte, ktorý vysiela európsku kultúru pre celú verejnosť. Mali by sme byť na to pyšní a myslím, že mali by sme tu vybudovať aj štúdio pre parlament oproti štúdiu Arte, pretože tu sa môže Európa stretnúť a môže sa rozhodovať o budúcnosti Európy. Pokiaľ ide pozmeňujúci návrh 2, tam sa hovorí o jednom sídle. Vážené dámy a páni, to predsa máme našim jedným sídlom je práve Štrasburg a mali by sme tie dohody, ktoré sme podpísali, aj dodržiavať. To by malo byť samozrejmosťou. A keď napríklad po zmeňujúcom návrhu hovoríme o Dome európskej histórie, tak myslím, že našou povinnosťou, aby sme aj mladým ľuďom ukázali, ako je dôležité bojovať za tento mier, ktorý tu máme a to musí byť aj patrične zdokumentované máme návštevnícke centrum a tu napríklad v parlamente máme viac ako milión návštevníkov. V novom parlamentáriu sme mali už 100 tisíc návštevníkov. Ľudia chcú vedieť, ako sa písali dejiny Európy a Európskej únie. A k tomu potrebujeme aj silné európske strany. Musíme sa postaviť proti nacionálnym konfliktom, egoizmu národných štátov. Potrebujeme silnejšiu Európsku úniu a k tomu potrebujeme aj silné politické strany a tieto musia samozrejme byť aj patričným spôsobom financované. A keď napríklad v zmencom návrhu 6 hovoríme o reprezentácii, áno, aj o návštevníkov sa treba postarať a majú nárok a právo na to, aby sa tu niekto o nich správnym spôsobom postaral. Myslím si, že toto hlasovanie zatra o to dôležitejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz na dve minúty dostane slovo pán Kakis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som sa chcel poďakovať pánovi spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú predniesol. Opäť tu hovoríme o usmerneniach, pokiaľ ide o rozpočet orgánov Európskej únie a opäť tu hovoríme aj na pozadí hospodárskej a sociálnej krízy, ktorá postihla všetky domácnosti v Európskej únii. Treba povedať, že tieto rozpočty sa stanovujú na základe princípov úspor, robia sa tu skutočne veľmi ostré zmeny a opatrenia a na v tomto pozadí je vidieť celkom jasne aj to, čo chce povedať pán spravodajca. Musíme sa sústrediť na konkrétne priority, robiť úspory a tam, kde sa to dá, by sa mali prevrstviť e, výdavky, aby sa dosiahli úspory v rozpočte. Ako spravodajca, tak aj ja by som chcel zdôrazniť, že úspora v rozpočte parlamentu musí brať do aj skutočnosti, že tu máme právne záväzky v Európskej únii, ako napríklad vstup Chorvátska, Okrem toho je takisto potrebné, aby sme udržali aj účinnú administratívu, ktorá bude schopná dostať všetkým záväzkom, ktoré sú stanovené aj v Lisabonských zmluvách. A teraz na minútu dostane pán Šankeli slovo. Nerozumiem. Ďakujem, e, pán predseda, rovnako ako ostatní rečníci by som sa chcel pánovi Vonovi poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol na tejto veľmi náročnej téme je e, prirodzené, že e, verejnosť posudzuje politikov aj celkové výdavky. To samo o sebe nie je nič zlé, ale mali by sme sa aj my sami pozrieť na našu vlastnú situáciu. Z toho dôvodu nemám nič proti návrhu, aby sme e, dali vykonať externý audit našich aktivít. To by rozhodne bolo vhodné z hľadiska celkového kontextu, ale takisto by nám to umožnilo obhajovať výdavky, ktoré máme

A môže sa ukázať, že aj my sami by sme dokázali urobiť úspory bez toho, že by to malo dopad na našu aktivitu. E, hovorí sa tu o jedinom sídle parlamentu. Samozrejme je to e, otázka a e, chodiť do Štrasburgu každý mesiac, to je niečo, čo mnohí občania veľmi nevítajú. A je preto potrebné, aby sa na to túto tému otvorila diskusia a aby sa prípadne s Francúzskom našlo nejaké riešenie alebo e, ako by sa zvýšila efektívnosť tejto skutočnosti. E, výbor regionov samozrejme je e, takisto partnerom a pokiaľ ide o externý audit, tak ten by som rozhodne uvítal. Ďakujem. Pán Kelly, príjmete prosím modrú kartu od pána Rubika. Nech sa páči, pán Rubik. Ja, ja, kolegy Kelly. Vážený pán kolega Kelly, ja ďakujem. Hovorili ste tu o výdavkoch na poslancov. Myslíte si, že poslanci, e, ktorí žiadajú znížiť svoj vlastný plat, že pri týchto paušáloch každý poslanec bude zodpovedný za to, či to vyčerpá až do maximálnej hranice. Každý poslanec nemusí platiť paušálnym spôsobom, môže sa rozhodnúť sám, akým spôsobom sa tieto financie uplatnia a koľko zaplatí za to, aby svoju prácu mohol pripraviť riadnym spôsobom ale napríklad aj pokiaľ ide o jeho plat, môže ho dať k dispozícii charitatívnym organizáciám a všetci tí, čo bojujú za redukciu platov poslancov, by mali celkom jasne povedať, že za čo vlastne dostávajú peniaze. Myslíte si, že je správny spôsob, aby každý poslanec by mal byť viac iniciatívnejší v tejto oblasti? Veľmi pekne ďakujem, pán Rybik. Samozrejme, záleží to na členoch, čo robia v tejto súvislosti, ale ja som chcel povedať, že externý audit to je najlepší a verejnosťou najlepšie akceptovaný e, prístup. Shakespeare povedal, že nevidíme brvno vo vlastnom oku a preto je potrebné, aby sa naša činnosť hodnotila objektívnym spôsobom a aby sa prijali na nápravné opatrenia, pokiaľ by boli potrebné. Ďakujem. Dve minúty, pán Olejničak. Ďakujem. Pán predsedajúci, chcel by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi za veľmi dobrú správu, ktorú nám dnes predložil. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa musíme vyrovnať s novými výzvami a dnes závisí od kvality našej práce, ako bude vyzerať budúcnosť Európy. Vydali sme sa cestou reforiem spoločnej polnospodárskej politiky, politiky súdržnosti. Kladú sa na nás požiadavky, aby sme konali profesionálnym spôsobom a aby sme eh, mali efektívnu administratívu aj po pokiaľ ide o náš vlastný administratívny personál. My potrebujeme adekvátne e, zdroje, nemôžeme dosávať úspory bez dôkladného uvaženia, ale na druhej strane musíme e, prejavovať aj solidaritu. Mám tu na mysli Grékov, Poliakov a ďalšie krajiny. Takže vítam odhodlanie zmraziť rozpočet Európskeho parlamentu, ale zároveň musíme hľadať hľadať aj ďalšie a ešte efektívnejšie riešenia. Dnes sa tu hovorí o sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Pre nás je to nepochopiteľné. My o tom hovoríme každý deň. Je to nepochopiteľné aj pre milióny Európanov, ktorí nechápu, prečo musí mať Európsky parlament dve sídla. Potrebujeme vniesť poriadok do tejto otázky a musíme túto absurdnú situáciu riešiť. Ja som za jedno sídlo Európskeho parlamentu od samotného začiatku a to v Bruseli. Takto by sme ušetrili niekoľko miliónov eur, o ktoré nám dnes ide. Ďakujem a za tú správu, ale myslím si, že možno to zredukovať na tri slova. Škrty, škrty, škrty. Keby sme chceli e, sledovať e, príklad, ktorý nám dávajú Európania, tak by sme mali e, robiť škrty u nás. Ale by, by ste vložili svoje peniaze niekomu, kto nedokáže spravovať svoje vlastné prostriedky a to platí aj pre našu snemovňu. A naozaj mali by sme míňať peniaze na eh, Dom európskej histórie ale nemusel by byť financovaný Európskym parlamentom a najlepšiu propagandu by sme urobili, keby sme e, urobili škrty v našich e, vlastných e, výdavkoch, napríklad na reprezentačné účely, čiže všetko to možno zredukovať na tri slova, škrt, škrty, škrty, škrty. Teraz pristupujeme k procedúre Catch the Eye. Mám tu niekoľko rečníkov. Prvá bude pani Basesku. Ďakujem, pán predseda. Vzhľadom na ekonomické obmedzenia, ktorým sú vystavené členské štáty, je dodržiavanie rozpočtovej disciplíny zásadne dôležité. E, všetci musia prejaviť príslušnú zodpovednosť a e, prijať úsporné rozpočtové e, opatrenia. Ehm, výklady ehm, na parlament predstavujú 5,8 celkových výkladov výdavkov EÚ. Je potrebné, aby sme ehm, zrušili neefektívne rozpočtové riadky a aby sme dosiahli úspory tým, že by sme implementovali systém riadenia poznatkov. Chcela by som hovoriť o zásadách správneho riadenia v článku 28 8 finančného nariadenia. Myslím si, že rozpočet tejto inštitúcie by mal byť v súlade so zásadami úspornosti a ekonomickej účinnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Kozlovský. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím si, že v kontexte hospodárskej krízy a zaťaženia, ktoré spôsobuje štátny dlh, je veľmi dôležité, aby Európsky parlament a jeho členovia prejavili zodpovednosť a rozpočtovú disciplínu. V tomto duchu súhlasím so spravodajcom, že v nadchádzajúcich rokoch bude potrebné e, prijímať reálny rozpočet a prijímať kroky, ktoré prinesú dlhodobé úspory. Zmrazovanie rozpočtov časových riadkov z hľadiska cestovného v roku 2013 sa zdá byť primeraným riešením vzhľadom na dnešné ťažkosti. Súhlasím aj s tým, že počas tohto volebného obdobia by sme mali obmedziť aj projekty na výstavbu nových budov. Myslím si takisto, že rozpočtový výbor a predsedníctvo by mali spolupracovať počas celého roka a mali by sme zavádzať zmeny aj v rozpočtových procedúrach, ktoré by prinieslo reálne úspory. Pán Ferreira, minúta. Ďakujem, pán predseda. Som si istý, že možno veľa urobiť na obmedzenie výkladov výdavkov európskych inštitúcií vrátane parlamentu. Musíme však zopakovať e, obavy spojené s rešpektovaním multilingvizmu, viacjazyčnosti v tomto e, parlamente. Toto by, keby sme e, tu urobili nejaké škrty, tak by to mohlo znamenať, E, problémy pre niektorých členov, ktorí toto tlmočenie e, potrebujú a týka sa to aj e, prekladu dokumentov. Preto škrty v oblasti prekladov a tlmočenia by mohli situáciu ešte zhoršiť. Nemali by sme k ním pristúpiť pretože to by znamenalo obmedzenie tých aktivít, ktoré sú zásadne dôležité pre fungovanie tejto snemovne. A tu mám na mysli tlmočenia a preklady. Ďalší rečník, pán Silvestris. Úsporné opatrenia v oblasti výdavkov a investícií na podporu rastu, toto sú kľúčové slova usmernení týkajúcich sa rozpočtu na rok 2013. Chcela by, chcel by som ich podporiť a chcem sa poďakovať pánovi Vonovi, ktorý e, o tom hovorí vo svojej správe, ktorá získala našu veľkú podporu. E, v čase európskej krízy potrebujeme silné európske riadenie ekonomických záležitostí a to v súčinnosti s členskými štátmi. Musíme našim občanom ukázať, čo znamená Európa a akým spôsobom e, podporuje rast. Máme rôzne možnosti príjmania rozpočtu, ale myslím si, že by sme sa mali pridržiavať e, stratégie, ktorá zvyšuje rast v Európe. E, Európa politický duch v členských štátoch je v súčasnosti veľmi nízky a ľuďom je veľmi ťažké vysvetliť aj to, prečo máme dve sídla. A teraz pani Sinclair. Ďakujem, ďakujem pánovi Ivanovi za túto správu a chcem e, e, pochváliť e, to is the stem the tide of eu expenditure Ehm, ehm, v to, že v tejto situácii ekonomickej a finančnej krízy EÚ nie je pripravená e, zvrátiť e, vývoj v oblasti e, výdavkov. My potrebujeme nielen škrtať výdavky, ale potrebujeme niektoré z nich zrušiť. To možno urobiť na základe nezávislého hodnotenia. Máme denné diety vo výške 304 eur, ale vieme, že viacerí poslanci sa podpíšu aj v piatok piatok v Štrasburgu, keď sa nekoná žiadne zasadnutie. Takýmto spôsobom okradajú e, daňových poplatníkov. Okrem toho sa e, vydávajú zbytočné výdavky aj v iných oblastiach a e, napríklad vo vedení kancelárií a keby sa tieto peniaze riadnym spôsobom nevynaložili, mali by sa vrátiť a takto by sa mali dosiahnuť úspory peňazí daňových poplatníkov. A ďalšie ďalší a posledný rečník, pán Rubik. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že to, čo sme sa dozvedeli v tejto rozprave, je to, že občania Európskej únie majú právo v Európskej únie dozvedieť sa viac o tom, čo a ako sa hospodári v tomto parlamente, čo vlastne pre nich inštitúcie robí a preto zastupujem tú myšlienku, aby sme aj našu prácu smerom na verejnosť posilnili, pretože je to dôležité aj pre medzinárodnú pozornosť, komunikovať všetky naše záležitosti, o ktorých hovoríme vo všetkých jazykoch, preto sú naši tlmočníci také dôležité, pretože Európsky parlament je jediným parlamentom celého sveta, ktorý v takejto rozmanitosti, jazykovej rozmanitosti funguje a má zároveň možnosť dohovoriť sa takýmto spôsobom. Preto je v rozpočte veľmi dôležité, aby politické strany, politické skupiny a poslanci ako takí boli ešte aktívnejší a vysvetľovali celkom jasne, že tento mierový projekt Európy, čo tu vidíme, že sa tu efektívne pracuje a to že tu máme aj rozdiely medzi jednotlivými poslancami a to celkom jasne ukázala dnešná rozprava. Ďakujem pekne. Je to modrá karta? faktická pripomienka. Ďakujem pekne, pán predseda. V predchádzajúcich diskusiách o ľudských právach som sa vyjadrila tak, že som mala modrú kartu, ale odmietli ste mi druhú modrú kartu. Ale mali sme tu predchádzajúceho rečníka, ktorý mal príhovor a zároveň mal aj modrú kartu a potom bola umožnená rozpráva. Mm, e, spontánna rozpráva. Videl som, že, videla som, že SPP poslanci tu mali viacero modlých kariet. Musíme tu zaviesť rovnosť. Keď hovoríte o rovnosti a demokracii, tak aspoň sa snažte dosiahnuť to v tomto parlamente, v tejto sále. Vážená pani Sinclairová, ja sa domnievam, že každý mal kľúč vyjadriť sa, vy ste tento priestor takisto dostali a neviem, že by tu došlo k porušeniu nejakých predpisov. Záverečná poznámka. Ide tu o príhovor pána Na Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa takisto chcel poďakovať tieňovým spravodajcom všetkým kolegom dnes popoludní za ich príspevky do dnešnej rozpravy. Som rád, že tu máme široký koncenzus, ale budeme sa musieť snažiť dos- dosiahnuť väčšie úspory v parlamente, aby sme nenavyšovali rozpočet veľmi veľa. A som si istý, že generálny tajomník posoruje našu rozpravu a že to zoberie do úvahy. Sú tu viaceré názory, ako sa dajú tieto úspory dosiahnuť. Vieme, že čomu chceme dosiahnuť. Napríklad dnes sme videli celkom jasne, aké sú rozdielne názory na dom histórie, jednotné sídlo a aj pokiaľ ide o náklady na tlmočenie. A to sú rozdiely, ktoré majú naši kolegovia. Potom je tu ešte aj tá pracovná skupina, o ktorej máte viacerí iné názory. Ale budem sa snažiť byť čo najflexibilnejší. Takže pokiaľ ide o túto pracovnú skupinu, budem sa snažiť, aby sme ju uh, ustanovili tak, ako sme sa dohodli. Cieľom týchto usmerení, aby sme našli určenú vyváženosť, pokiaľ ide o názory všetkých poslancov v parlamente a cieľom je, aby sme navýšili rozpočet parlamentu čo možno o najmenšiu sumu, aby sme zároveň zabezpečili aj efektívnu prácu celého parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Vogen. Rozpráva sa týmto k tomuto bodu končí a hlasovať sa bude zajtra o 12. Ďakujem veľmi pekne. Ešte tu je faktická pripomienka. Máme jednu faktickú pripomienku. My tu hovoríme v takom váku, pretože nie sú prítomní ani generálny tajomník, ani príslušný podpredseda eh, tohto parlamentu, ktorí zodpovedajú za rozpočet. Takže ja si myslím, že toto je taká vec, ktorú by sme mali zvážiť možno pri nasledujúcej rozprave o tejto téme, že minimálne títo by mali byť prítomní. Ďakujem veľmi pekne. Ja s vami úplne súhlasím, že keď hovoríme o takejto dôležitej otázke, ako je rozpočet, tak by e, títo zodpovední činiteľia mali byť prítomní. A ja túto námietku, s ktorou súhlasím, prednesiem na e, predsedníctve parlamentu. já. E, denní zasedání bude přerušeno nyní do 9 hodin. Zasadnutí bude prerušené do 9 hodiny zajtra ráno. Pardon, do 9 večer.